byť stanoviska postoje parlamentu a jeho politických skupín. Musím však pri e, novom začiatku našej práce vám povedať aj niekoľko smutných správ, ktoré sa týkajú úmrtí, ku ktorým došlo počas letnej prestávky a e, ide o osoby, ktoré sa dotýkajú aj života nášho e, parlamentu. Smutíme za kolegom Jiří Havelom, veľmi váženým, obľúbeným kolegom, výborným politikom, ktorý mal veľmi dobré znalosti v, e, a uplatňoval ich vo výbore pre priemysel a rozpočet. Jiří Havel bol skutočne oddaným Európanom výnimočný muž, na ktorého budeme stále spomínať a ktorý, to môžem povedať z vlastnej skúsenosti, venoval celý život službe druhým. Európsky parlament smutí aj za Edith Mastenbrukovou, ktorej prekvapivá smrť vo veku 37 rokov nás hlboko otriasla. Zanecháva po sebe malého syna, ktorý bude teraz vyrastať sám. Smútime za, našou bývalou, za našimi bývalými kolegami Alex Falconer a Paddy Lane. Sú to kolegovia, s ktorými sme sa spoznali v minulom období a ktorí počas tohto leta zosnuli. V júli, dámy a páni, e, zomrel aj E, nositeľ Zacharovej ceny Osvaldo Paja a jeho spolubojovník Karol Cepero, ktorí zomreli pri nehode na Kube. Angažovanosť Paju ovplyvnila celú generáciu kubanských aktivistov, inšpirovala ich v boji za slobodu a ľudské práva a myšlienka E, bojovať o politické práva, ľudské práva, politickú slobodu. To bolo cieľom, to bolo moto e, kolegu Pajasa a preto dostal Zacharovovú cenu. My budeme naďalej e, pamätať na neho. Vzhľadom na tieto smutné okolnosti, vzhľadom na tieto úmrtia a ako aj smrť nositeľa Zacharovovej ceny, dovolte, aby som vás požiadal, aby ste sa na minútu postavili a aby sme si ich uctili minútou ticha. Ďakujem. Milí kolegovia a kolegyne,